Zanoni za liberálov. Ďakujem vám veľmi pekne, drahí kolegovia. La dichiarazione... Ďakujem pekne. Takže to písomné vyhlásenie 004-2011 je vybavené, teraz 0037-2011 od pána Danelisa a ďalších. Toto to eh, je pakt ostrovov ako európska iniciatíva. Väčšina poslancov EP podpísala toto vyhlásenie. To znamená, že podľa článku 123 bude eh, toto vyhlásenie zaslané adresátom a bude zverejnené aj po eh, tomto pléne. A teraz má slovo pán Danelis. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sme plní optimizmu, pokiaľ ide o súdržnosť v Európe, hlavne pokiaľ ide o ostrovné regióny. Chcem sa poďakovať naozaj zo srdca všetkým kolegom Carvajo, Mavro Nikolás, Udžia Smith a všetkým, ktorí podpísali toto písomné vyhlásenie. A chcem poďakovať aj svojim asistentom. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, blahoželám aj vám. A teraz poďme hlasovať. Správa Michel. E, vízový kódex spoločenstva správa Michel. Menovité hlasovanie